správa pána Broka a správa pána Gautieriho. Je to zmena doplnenie e, článku 136 zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro. Máme dvoch spravodajcov a myslím, že obidvaja požiadali o slovo pán Brok a pán Gaultieri. Správa je výsledkom dlhých diskusí s radou. Pán Brok, nech sa páči. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, tento európsky mechanizmus stability je potrebený, aby sme mali trvalé právne e, zabezpečenie, ktoré umožní solidaritu s krajinami, ktoré sú v trvalých problémoch e, a ktoré zabezpečí rozpočtovú e, disciplínu a stabilitu eurá, vyrieši otázky rastu. To sa dalo vyriešiť len zjednodušeným postupom zmeny zmluvy z titulu trvania teda normálny postup by e, trval veľmi e, dlho a chceli sme sa vyhnúť aj referendum. Každopádne chceme povedať, že toto by nemal byť bežný, obvyklý e, postup. Mm, obvyklý postup by mal byť ten normálny pri zmene zmluvy. Išlo nám tu o medzivládny prístup. Komisia nezohrávala takmer žiadnu rolu. Európsky parlament tiež nezohrával takmer žiadnu rolu. A my vám môžeme dnes referovať, že na základe dobrých rokovaní, ktoré sme viedli s Centrálnou bankou, s komisiou, e, s radou, s predsedom euroskupiny e, po e, predložení všetkých dokumentov sme e, stanovili e, rámec a e, navrhuje sa nariadenie na úpravu tohto komunitárneho postupu Európska rada doteraz všetko akceptovala a tiež Európsky parlament teraz v rámci e, tohto postupu môže zohrať svoju úlohu a bude v rámci týchto otázok naďalej zohrávať významnú úlohu. Preto sme boli e, veľmi e, šťastní z výsledku tak ako v minulosti Eh, to nebolo také ľahké, teraz bude jednoduchšie takéto eh, postupy eh, začínať. Už sú tým pádom dané inštitucionálne predpoklady na to, Takže môžeme navrhnúť, aby sme schválili tento postup zmeny Európskej zmluvy a máme na to jednoznačný súhlas ústavného výboru tá, tento náš výklad e, bol posilnený e, listami predsedu e, skupiny krajín eurozóny a tiež predsedu rady. A myslím si, že toto je spoľahlivý základ pre naše hlasovanie, pre danie nášho súhlasu aby sme zabezpečili euro, ktoré je veľkým úspechom Európy, aby sme sa postarali o jeho ďalšiu budúcnosť. Ďakujem kolega Gualtieri. Eh, správa, o ktorej máme hlasovať, obsahuje niektoré body týkajúce sa medzivládneho mechanizmu. Aj naďalej e, sú o tomto pochybnosti, avšak napriek tomu sme navrhli e, hlasovať pozitívne, ako Elmar Brok vysvetlil, viedli sme rokovania a podarilo sa nám v rámci rokovaní dosiahnuť dôležité ciele, najmä v otázkach podmienečnosti. Takže e, chceme e, spolurozhodovacie konanie. Je dobré e, odhlasovať e, za... Ďakujem všetkým kolegom, ktorí prispeli k dosiahnutiu tohto tohto výsledku. Mal som takto privilegium spolupracovať s kolegom Elmarom Brokom. E, Ekon poskytol tieňového správodajcu, koordinátori jednotlivých politických skupín zohrali veľmi dôležitú úlohu a poskytli nám najmä predsedovia dôležitú politickú podporu. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Vítam e, predsedu e, komisie, pána Barosa. Som ráda, že je tu s nami aj úradujúceho predsedu rady. E, ďakujem obidvom za vašu prítomnosť v takto dôležitej chvíli. Dámy a páni, teraz by sme prešli k samotnému hlasovaniu. Hlasujeme o návrhu 10, kto je za, kto je proti. To sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Návrh 11 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Návrh 12 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Návrh 13 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Pozmenujúci návrh 27 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Návrh 14 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 15 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 16 a 28 identického znenia za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 17 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? Návrh 18 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? Návrh 29 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? Teraz sú tu kompromisné návrhy 38, 39 a 40 e, z pera výboru pre ústavné záležitosti. Tieto návrhy sú priateľné, boli preložené a sú k dispozícii všetkým poslancom, ale napriek tomu sa pýtam, či sú nejaké námietky. Zdá sa, že nie, takže hlasujeme o týchto troch kompromisných pozmeňujúcich návrhoch 38, 39 a 40. Ide o menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte elektronicky. Všetci už odhlasovali? Hlasovanie končím. Je to schválené. Návrh 30 a 19 teda e, odpadávajú. Faktická pripomienka. Ja chcem, chcem iba nahlásiť, že moje hlasovacie zariadenie nefunguje. Ďakujem pekne, vážený kolega. Št 463, toto hlasovacie číslo, e, číslo tohto hlasovacieho zariadenia bude overené 20 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté, návrh 33 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté, návrh 20, pardon, 33 To je stiahnuté spravodajcom gautierim. Samotný spravodajca stiahol e, návrh 33, takže 21 za, proti. To sa držíva hlasovania zamietnuté. Návrh 34, menovité hlasovanie, prosím hlasujte. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. 22 za, proti. Kto sa zdržia? hlasovania zamietnuté. Návrh 23 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Návrh 35. Menovité hlasovanie, prosím, hlasujte. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 36. Opäť menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Návrh 32 za. Proti. Kto sa držiava hlasovania zamietnuté? návrh 30, 24 za, proti, to sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. Návrh 1 za, proti, to sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. Je tu kompromisný návrh 37 z pera e, výboru, ústavného výboru Pýtam sa, či sú nejaké namietky voči tomuto kompromisnému zneniu. Zdá sa, že nie, takže hlasujeme. Číslo 37, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Návrh 2 za. Proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 3 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 4 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 5 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 6 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 7 a 26 identické znenie za, proti, kto sa držíva hlasovania, zamietnuté. Návrh 25 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Návrh 8 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Návrh 9 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o e, takto pozmenenom návrhu legislatívneho uznesenia menovité hlasovanie. Všetci už hlasovali? Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Blahoželám všetkým, ktorí na tejto správe pracovali. Ideme k ďalšiemu bodu. Dámy a páni, mm, teraz prichádza e, vysvetlenie hlasovania. Ale e, vysvetľovať sa bude zajtra. Dnes e, prosím sa nehláste s vysvetlením toho, ako ste hlasovali.